urobiť také kroky, ktoré budú znamenať zmenu, aby e, všetci občania mali príležitosť žiť v zdravom prostredí. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Týmto vašim vystúpením by, sa, by sme uzavreli túto rozpravu a hlasovať o príslušnom uznesení sa bude zajtra na obed. Teraz by sme prešli k e, nasledujúcemu bodu, v ktorom pôjde o správu pani Evy Žoli o spolupráci s rozvojovými krajinami na podpore dobrého vládnutia v oblastiach daní. A e, tu by som dal ako obvykle slovo pani Žoli ako spravodajkyni. E, ona je predsedkyňou vo výbore, v ktorom som aj ja, takže pani Žoli máte e, slovo na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Milí kolegovia, milé kolegyne, som mimoriadne šťastné, že môžem hovoriť o tejto správe e, o otázkach daní a rozvoja. Je to záležitosť, ktorá sa týka dlhodobého boja, ktoré, e, ktorý vedíme na tejto, mm, v tomto poli. A teraz predkladáme správu Európskemu parlamentu. Ďakujem všetkým kolegom z výboru pre rozvoj, ktorí poskytli vynikajúcu podporu a dúfam, že sa to prejaví aj počas zajtrajšieho hlasovania. Vidíme, že rastú poľnohospodárske e, ceny e, a v tomto období rozvojové krajiny potrebujú viac e, zdrojov financovania v podmienkach globálnej finančnej krízy. A preto je dôležité, aby sme dokázali mobilizovať aj daňové príjmy, čo je jeden z najdôležitejších nástrojov a zároveň aj výzva, pretože potrebujeme mať efektívny finančný systém. Pričom nejde iba o túto oblasť, e, to úzko súvisí s verejnými financiami, treba zabezpečiť náležité transparentné riadenie týchto príjmov. A to je zásada zodpovedného e, demokratického spôsobu vládnutia s tým, aby sme aj daň vybrali e, transparentným spôsobom a to by nemalo viesť k zniženiu rozvojovej pomoci. Členské štáty by nemali eh, eh, kratiť eh, tú časť HDP, ktorú vynakladajú na rozvojovú pomoc. Je jasné, že situácia nie je ideálna, avšak tento prostriedok je mimoriadne dôležitý pre rozvojové krajiny, na ktoré klimatická a finančná kríza mali obrovský dopad. To znamená, že nie je možné e, jednoducho e, e, nahradiť jednu pomoc druhou. Treba mať efektívnejší, účinnejší systém zdaňovania a nadnárodné spoločnosti by mali prispieť svojou mierou k zredukovaniu chudoby a aby nahradili stratu príjmov z cieľ v dôsledku liberalizácie obchodu Avšak eh, príslušné krajiny nie sú len eh, obeťou neúčinných systémov. Napríklad tu dochádza aj k daňovému dumpingu. Eh, ktorý spôsobili Bretton Woodské, Bretton Woodsky inštitúcie a pre daňové raje vznikajú obrovské príjmové straty a to vo výške 10 násobku e, rozvojovej pomoci. Hovoríme aj tu o ECD o tom, že e, niektoré z hlavných smerov e, môžu byť nebezpečné, pretože niektoré krajiny sa dostanú na čiernu listinu pretože sa zaviažu, že budú e, vymeniať e, e, informácie, ale nerealizujú to a systém daňových rajov naďalej veselo pokračuje. Mali by sme zamedziť, prípadne odborať daňové raje, to by malo byť priorita pre krajiny rozvojové, ale aj pre Európsku úniu. Európska únia by sa mala zhostiť svoje zodpovednosti, treba vytvoriť jednoznačnú záväznú legislatívu, ktorá bude mať zabudovaný mechanizmus postihu e, systém, ktorý zabraní existencii daňových rajov, ktoré, ktoré majú e, ničivý e, dopad na rozvojové krajiny. Treba predísť finančným transferom, ktoré využívajú niektoré európske podniky. Je potrebné zaviesť transparentný, záväzný medzinárodný mechanizmus, ktorý bude požadovať od všetkých nadnárodných spoločností, aby automaticky deklarovali všetky svoje zisky a dani, ktoré by mali platiť v ktorej krajine, kde pôsobia. Myslím si, že to je ten prvý zásadný krok, ktorý by mal nám umožniť e, e, e, zabraniť v obohacovaní tých, ktorí to robia na E, základe utrpenia krajín e, rozvojových. Cinco. Ďakujem pani Šoli. Máme e, piatich, nie, štyroch kolegov, ktorí požiadali o slovo a z nich ako prvá dostane slovo pán Vačesku, dostane jednu minútu a ja budem musieť ukončiť vaše vystúpenie po tej jednej minúte. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V kontexte súčasnej hospodárskej krízy podpora dobrého vládnutia v daňových otázkach je nevyhnutná, a to tak v rámci Európskej únie, ako aj mimo jej hraníc. Mala by som spomenúť, že každý štát je samozrejme zodpovedný za tvorbu vlastnej daňovej politiky. A v tomto kontexte by sme sa mali vyhnúť budovaniu prekážok a mali by sme podporovať spoluprácu medzi jednotlivými krajinami. Boj proti daňovým rajom je jednou z hlavných priorít nižšia alebo menšia výkonnosť politických systémov a oslabovanie ich demokratických štruktúr vedú, k tomu, že sú tieto štáty náchylnejšie podľahnúť e, ekonomickému zločinu a to ovplyvňuje teda znižuje ich daňové príjmy. Aj z tohto dôvodu je potrebné mm, posilňovať spoluprácu medzi členskými štátmi a takisto je treba e, podporovať participáciu rozvíjajúcich sa krajín na medzinárodných fórach. Ďakujem veľmi pekne, pani Vačesku. Teraz dostane e, slovo pani Vesku. No, renúncia na pala. Pani Vestlund sa, sa vzdáva slova, takže dostáva slovo vážená pani Keller. Thank you. Ďakujem pekne. Je to veľmi dôležitá téma z hľadiska rozvojovej politiky. Má kľúčový význam, aby sme mali e, vnútorne logický systém e, rozvoja pomoci. E, treba zabezpečiť príslušnú daňovú politiku postoje voči daňovým rajom. V súčasnosti táto koherentnosť nám chýba a preto vítam túto správu a dúfam, že zajtra vy, eh, členovia eh, poslanci, ju nebudete eh, podkopovať. Ehm, treba bojovať s nedostatkami tým, že neriešime mm, napríklad problémy v OECD a neriešime problém daňovej konkurencie. Ak chceme zabezpečiť súľad s Lisabonskou zmluvou a E, koherentne postupovať v oblasti rozvoju politiky. Treba konať teraz a vyzývam vás, aby ste podporili túto správu a to bez výnimek. Ďakujem, pani Keller. Posledným rečníkom bude pán Ferreira k tomuto bodu. Ďakujem, pán predseda. Spolupráca v daňovej oblasti je rozhodujúca a nesmieme zabudnúť, že daňová politika je základným nástrojom ekonomickej a sociálnej politiky Potrebujeme jasné kritéria a tie musíme zohľadňovať. Hovoríme o dobrej správe v daňovej opasi a spravodajkynia to správne spomína. Je potrebné zohľadňovať potreby rozvojových krajín a e, musíme e, tomu prispôsobiť aj e, naše kroky. Samozrejme, Mnohé spoločnosti spôsobujú e, veľké problémy, pokiaľ ide o e, ich e, dane. Takisto daňové raje spôsobujú straty Ide o straty o 8 miliard e, dolárov ročne, tak ako vás spravodlivňa. To sú dôsledky európskej politiky. E, predseda ukončil prejav. Teraz eh, by nám diskusiu uzavrela znova pani komisárka Tamanáky, ktorej týmto odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja by som eh, v mene komisie chcela poďakovať Európskemu parlamentu a osobitne výrobu, eh, výboru pre rozvoj za túto správu. Ja som veľmi rada, že správa pani Evy Jolly zdôrazňuje posolstvo, ktoré je vyjadrené v oznámení komisie o rozvoji a daniach. Tiež e, si toto oznámenie stanovuje veľmi ambiciozne ciele a predstavuje veľmi e, dobrú cestu, e, ktorou môže Európska únia podporiť výber daňových príjmov v rozvíjajúcich sa krajinách. Daňový systém musí byť nastavený dobre, ak treba zabezpečiť tak zabezpečovanie verejných služieb, ako aj dobrý systém vládnutia v týchto krajinách a my by sme mali podporiť synergie medzi politikami rozvoja a politikami daňovými a mali by sme pomôcť rozvíjajúcim sa krajinám vybudovať si lepšiu administratívu v daňovej oblasti. Tu totiž čelíme vážnemu problému. Ja som e, osobne e, veľmi pozitívne bola prekvapená číslami, e, kde spomínate, že celková čiastka peňazí unikajúcich z z rozvojových krajín je asi 10 krát vyššia než prílev všetkých zahraničných prostriedkov. Toto je skutočne prekvapivé a to na dvoch úrovniach. Znamená to totiž, že my musíme podporiť budovanie efektívnych eh, vnútroštátnych daňových systémov a zároveň eh, sa musíme snažiť eh, o vytvorenie spravodlivého, prehľadného medzinárodného daňového prostredia, v ktorom krajiny budú môcť bojovať proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a E, daňovým únikom. E, vy voláte e, potom, aby komisia vyrokovala lepší pakt pre trhovú liberalizáciu a aby sa komisia neviazala princípmi OECD na potlačanie škodlivej daňovej konkurencie. Ja by som chcela reagovať na tieto výzvy. V prvej otázke vás môžem ubezpečiť, že my Eh, sme plne odhodlaní podporovať úspešnú daňovú eh, transformáciu prostredníctvom eh, rozvoja hm, regionálnych kapacít a koordinácie darcov na medzinárodnej úrovni. Pokiaľ ide o druhú záležitosť, komisia sa domnieva, že vyhýbanie sa dania ne, neférová daňová konkurencia sú prekážkami e, mobilizácie daňového potenciálu a preto pomáhame rozvíjajúcim sa krajinám e, budovať kapacity na riešenie týchto problémov a tiež podporujeme lepšiu medzinárodnú spoluprácu v daňových otázkach. Už e, bolo vykonaných mnoho krokov od schválenia toho nášho oznámenia a konkrétne činnosti boli umožnené aj finančnou podporou schválenou parlamentom, pretože vy ste v roku 2010 vyčlenili 7, 708 miliónov eur eh, a tieto financie nám umožnili realizovať veľmi dôležité činnosti eh, v podpore eh, budovania daňových systémov v rozvojových krajinách. Tu sa konali napríklad semináre v Afrike, Tiež e, sme podporili iniciatívu na sprehľadnenie e, ťažobných odvetví a ehm, zapojili sme sa do programu e, mobilizácie domácich zdrojov Organizácie spojených národov. Takisto podporujeme technickú, technickú podporu pri výmene daňových informácií medzi rozvojovými krajinami. No a ďalej komisia pripravuje oznámenie o hodnotení možnosti zavedenia výkazníckých povinností krajinu od krajiny v týchto oblastiach. V minulý január sa, teda v tomto januári sa skončila, skončila verejná konzultácia k tejto téme a mm, my, my dúfame, že naše oznámenie umožní rozvojovým krajinám lepšie bojovať proti daňovým únikom. Ja by som vám chcela skutočne úprimne poďakovať za vašu podporu a odhodlanie podielať sa na riešenie týchto problémov. Ja teda som odhodlaná za seba povedať, že chceme pomáhať e, vládam rozvojových krajín bojovať proti e, daňovým, daňovej kriminalite a sme ochotní aj na G20, aj na G8 o týchto téma hovoriť. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Teraz by som uzavrel rozpravu k tomuto bodu. Hlasovanie o e, tomto návrhu uznesenia, ktorý nám predkladá pani predsednička Žoli. O tomto návrhu sa bude tiež hlasovať zajtra na obed. Teraz sa dostávame